Preto by to malo byť e, veľmi vysoko v našich prioritách a aj v našich osobných programoch. Ďakujem pánovi komisárovi a sme vďační iniciátorom tejto diskusie a dúfame, že veci sa zlepšia. E, teraz skončím diskusiu, hlasovať sa bude o 12. A ďalšia téma je téma ústnych otázok o hazardných hrách na internete v súvislosti s nedávnymi rozsudkami Európskeho súdneho dvora. Prvý rečník je pán Háber, 5 minút, máte slovo. Vážený pán predseda, mohol by som poprosiť, eh, aby sme počkali minútku, kým príde pán Barnier? Áno, áno, počkáme. citation. Uh, uh, uh Vážený pán predseda, som veľmi rád, že že v mene výboru IMCO môžem na úvod privítať nového komisára Michela Barniera poprvýkrát. Som pevne presvedčený, že budeme veľakrát diskutovať v, v, v parlamente a vidíme, ako sa presunul do prednej rady pred dvomi dňami. To bola prvá vec. A po druhé, v mene nášho výboru som veľmi rád, že mám tu možnosť e, sa zaoberať touto otázkou. My tu máme určité obavy, ktoré sa týkajú vývoja vývoja hazardných hier na internete, týkajú sa aj celkového sektora vo všeobecnosti. Sú tu viaceré neistoty, ktoré vyplývajú z toho celého legislatívneho režimu, ktorý sa týka hazardných hier na vnútornom trhu. Ja viem, že vy Eh, ste sa tým zaoberali predtým, ale pevne veríme, že toto bude vec, ktorá sa podarí ukončiť pod vašim vedením, lebo toto je vec, ktorá je veľmi znepokojujúca, nepokojujúca pre náš výber. Výbor sme sa tým zaobrali v posledných 5, 5 rokoch a sme položili mnohé otázky. Napríklad pani Šaldemoze, ktorá bola autorka poslednej otázky, vystúpi za chvíľku a táto téma nás veľmi zaujíma. Ako určite viete, pán komisár, členské štáty sa pravidelne stretávali na úrovni rady. Boli tam rozličné skupiny, pracovné skupiny, ktoré sa zaoberali tým, ako riešiť celú túto otázku, ako riešiť náraz hazardných hier a na internete vo vzťahu k hazardným hrám v našich členských štátoch. Na úvod musí byť jasné, že táto otázka v žiadnom prípade nemá znamenať nejakú novú liberalizáciu trhov s hazardnými hrami. E, nie je to žiadna iniciatíva týmto smerom, ale určite viete, že skutočnosťou je, že tá veľká popularita a rastúca popularita hazardných hier na internete vyvíja istý tlak aj na mnohé monopoly v členských štátoch, ako aj na existujúce schémy, ktoré väčšinou sú pod kontrolou štátu alebo ich vlastní štát, ktoré znamenajú isté príjmy. A samozrejme znepokojuje to naše členské štáty. Takže to, čo sa snažíme povedať, je, že v spojení s tým vývojom, ktorý, ktorý sa deje, a máme tu aj rozsudky Európskeho súdneho dvora, vy určite poznáte tie detaily a možno kolegovia budú o tom hovoriť neskôr. Ja sa nechcem zamerať na detaily, ale chcel by som povedať, že z nášho pohľadu my tu vidíme určitý nesúlad v rámci prístupu Európskeho súdneho dvora a to nie je vôbec nápomocné. A, a, Dokonca to vedie k tomu, že tá situácia je ešte zložitejšia, ako bola predtým. A my tiež vieme, že vaše služby eh, zahájili mnohé prípady, ktoré sa týkajú porušovania zmluv. Týkalo sa to hazardných hier, síce nie je internet, ale na internete, ale je to prepojené celou s tou otázkou slobody operátorov, aby sa mohli usadiť eh, v nejako, napríklad v inom členskom štáte. Všetky tieto aspekty teraz znamenajú, že skutočne nastala tá správna doba na to, aby komisia si pozbierala tieto informácie, pozrela si tie eh, procesy, ktoré sa týkajú porušovania zmluv, aby eh, vyhodnotila tie rozsudky súdneho dvora a aby prišla s jasnou stratégiou alebo objasnením eh, toho, kam chceme ísť. Lebo začalo sa to určitými nezrovnalosťami. Lebo čo sa týka nášho pohľadu na ochranu spotrebiteľa, regulátori samozrejme musia vedieť, aká je ich situácia, ako môžu riešiť hazardné hry. No samozrejme, toto môže byť regulované a musí to byť. A sú tam mnohé, mnohé možnosti, ktoré, nám, ktoré, ktoré máme v oblasti týchto hazardných hier. Sú tam určité nástroje, ako to môžeme kontrolovať, ako môžeme bojovať proti závislosti. Samozrejme, sú tam aj viaceré obavy, ktoré sa týkajú podvodu a ďalších aspektov. O tom sme diskutovali intenzívne na našom výbore toto je otázka ochrany spotrebiteľov, ale je to aj otázka e, vnútorného trhu. A na záver, myslím si, že musíme zároveň rešpektovať aj našich občanov a tú skutočnosť, že mnohí chcú mať prístup k hazardným hrám na internete a preto nemá význam to zakazovať a vlastne by to bolo aj nemožné. E, tam je určite taký nesúlad, v niektorých členských štátoch napríklad je ilegálne sa zúčastniť e, nejakej súťaž, nejaké hazardné hry na internete. A potom sú štáty, kde to nie je e, nelegálne. Potom sú tam samozrejme viaceré nezrovnalosti, na ktoré mu upozorňovali moji voliči. Napríklad britskí občania, ktorí sa napríklad zo Španielska prihlásia na britskú lotériu na internete, tak e, je potom legálne, aby lotéria ich vyplatila Španielsku, a to sú určité veci, ktoré musíme riešiť, musíme tu dbať na potreby našich občanov. A, a keď si vypočujete všetky príhovory, tak budete tu počuť rozličné cenné príspevky a pevne verím, že to bude jedna z vašich dôležitých úloh vašej novej úlohe. Ďakujem pekne a teraz tu vítam pána komisára opätovne v kolegiu a dám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni poslanci a poslankyne. Mám veľkú radosť, že 48 hodín po eh, začatí môjho nového mandátu, po menovaní, eh, po zvolení kolegia, eh, tak sa nachádzam tu, zvlášť to hovorím smerom k výboru na ochranu ochranu občanov, vytváranie jednotného trhu ochranu spotrebiteľov. Som pripravený pozorne si vás vypočuť. K prvej otázke, ako ste to formulovali, e, komisia otvorila postupy e, proti niektorým krajinám v prípade porušenia Eh, pravidiel, týka sa to hazardných hriech. V štyroch z týchto deviatich prípadov Dánsko, Franc- da- Dánsko, Francúzsko, Taliansko a Maďarsko. Tu boli navrhnuté opatrenia, ako reagovať. A komisia bude pracovať so všetkými krajinami, ktorých sa to týka, aby sa vyriešili problémy, ktoré sme identifikovali v týchto procesoch porušenia pravidiel a toto zostáva otvorené. Uh, Nová komisia rozhodne o vývoji e, týchto procesov. Nedávne rozhodnutie súdneho dvora v prípade Portugalska, kde bývalý štátny monopol kontroluje e, sektor hazardných e, hier a právna služba komisie urobila rozhodnutie, tým sa nezmení proces hodnotenia e, Ehm, a postupov v prípade porušení takýchto pravidiel. Je to základ, ako sa postupuje eh, v prípade každej eh, krajiny a na základe toho komisia berie do úvahy, že sa musia rešpektovať eh, pravidlá a jurisdikcia musí sa rešpektovať cieľ ehm, ktorý sme si stanovili a taktiež aj e, koherentne a systematicky uplatňovať všetky e, pravidlá. Súd dáva členských krajinám väčšie právomoci, aby mohli uplatňovať určité obmedzenia. Tak je to aj v prípade portugalského monopolu. Je to dlhá história a mm, sú tu špecifika danej krajiny. Tretia, tretí bod Chcem zdôrazniť, že komisia nevylučuje alternatívne riešenia e, v prípade postupov pri porušení pravidel. Chceme postupovať konštruktívne s Európskym parlamentom a členskými krajinami a zaangažovanými stránami. Neboli tu konzultácie členských krajín e, od kedy e, sa hazardné hry stiahli zo smernice, takže chcem počúvať členské krajiny a taktiež sledujem aj prácu pracovných skupín, iniciatívu pani Charles Demers. 10. marca došlo k zásadnému e, kroku. Parlament je naozaj miestom, aby sme otvorili diskusiu o potenciálnom riešení tejto komplexnej otázky Chceme prehlbiť našu prácu, analyzovať dôvody, prečo e, členské krajiny obmedzujú tento sektor. A takisto berieme do úvahy aj sociálne otázky, problémy e, návykov na hry. Ešte sme neprijali žiadny pracovný program, ale konzultácie začínajú už dnes Hovorím o viacerých hypotézách, e, zvlášť o jednej, tá sa týka zelenej knihy k tejto otázke. Ďakujem za váš záujem o túto dôležitú tému a za príspevky, ktoré prinášate k práci komisie, ktorej sa budem venovať aj ja. Ďakujem. A teraz e, pán Šváb, dve minúty. Pán predseda, vážený pán komisár, najskôr mi dovolte, aby som menej politickej skupiny EPP um, vyjadrila moju radosť, že práve vy, pán komisár, ste eh, takto ozrejmili, že eh, ste za cieľovo orientovanú preverenie uh, otázky, ako by sa mal prelomiť odpor v pracovnej skupine rade tak, aby sme uh, dospeli k zdanému riešeniu problémov hazardných hier uh, online. Uh, my hovoríme o týchto online hazardných hrách na internete a dovolte mi, eh, že ja som to pochopil tak, že Európsky eh, súdny dvor eh, zaviadril, že trh s hazardnými hrami nie je trh ako každý iný, ale členské štáty jednoducho sa musia dohodnúť na spoločných pravidlách. A pokus rady, ktorá toto chcela sama urobiť, ešte doteraz nebol konštruktívne realizovaný a preto je dobré, že komisia spoločne s parlamentom sa tomu bude kriticky venovať. Ja by som chcela dodať ešte, doplniť ešte o druhú eh, poznámku, pretože argumentácia členských štátov práve s ohľadom na zabezpečenie ochranu spotrebiteľa na trhu hazardných hier nás ne, nepresvedčuje. Takisto, čo sa týka a, eh, aj eh, veci Illegal Portuguese Santa Casa, E, tu sa hovorí, že členské štáty sú bez, európskej, e, bez e, európskeho komponentu v stave presadiť ochranu spotrebiteľa a bojovať efektívne s zásadnými hrami. Ale, vážené dámy a páni, keď to obrátime, tak z toho vyplýva situácia, situácia že tu máme ešte tragickejšie kriminálne počiny na internete, pretože sa zdá, že Európa skutočne nie je eh, v stave eh, zabezpečiť riešenie. Ja toto považujem za mm, veľmi nepriateľné. Musíme si jednoducho uvedomiť, že pre eh, hazardné hry na internete, hazardné hry na internete existuje riešenie len vtedy, keď budeme postupovať spoločne. Členské štáty musia si chcú teda síce zachovať svoje historicky vzniklé štruktúry, ale na druhej strane musíme E, do popredia postaviť e, záujem e, spotrebiteľov. Ďakujem. Ako ďalšia, pani Evelina Gepard, 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Ja sa chcem poďakovať za informáciu, ktorú ste nám poskytli, ale ktorá ma neuspokojuje úplne, musím povedať, ale od začiatku postup komisie, komisia si teda stanovila jeden cieľ, absolútne jasná, to je liberalizácia trhu s hazardnými hrami. Európsky parlament vždy veľmi jasne povedal, že toto nemôže byť ten správny postup. A preto sa nie členské štáty, ale Európsky parlament iniciovali napríklad v smernici o službách a vyčlenili hazardné hry práve z oblasti účinnosti tejto smernice, pretože my sme povedali, že toto nie je normálna služba, ale my sa musíme postarať jednoducho o to, aby sa tu vytvorili ochranné bariéry pre občanov a pred, pred organizovanou kriminalitou a že na to potrebujeme jednoducho veľmi jasné usmernenie. Napriek tomu Európska komisia e, vedie členské štáty e, k tomu, že sa e, proti ním koná na Európskom súdom dvore a myslím si, že je dôležité, aby komisia s týmto prestala, pretože komisia vždy stratila tieto procesy pred Európskym súdnym dvorom. Pán Banek, keby ste chceli realizovať skutočne to, čo ste povedali, že by ste chceli uh, následovať iný postup, uh, to by bolo správne, pretože toto skutočne nie je uh, správny postup, to je ako to bolo robené doteraz. my si myslíme, že je potrebné byť konzekventní, nemôžeme žiť v rozpore. Vy ste stále hovorili, že členské štáty majú právo vytvárať a zavádzať jasné úpravy tak, aby zabezpečili ochranu spotrebiteľa, ochranu občana a aby mohli kontrolovať kriminalitu a aby e, neboli nútení otvárať tento trh a aby neboli nútení um, pripúšťať na trh aj účastníkov z iných členských štátov, keď zároveň zabezpečia, že tie kontroly budú eh, veľmi intenzívne a efektívne. Toto je eh, aj to, čo žiadame od Európskej komisie, aby eh, to konečne pochopila a aby príslušne agovala. Je dôležité, aby sme sa začali zamýšľať nad hazardnými hrami v internete, pretože tieto nepoznajú žiadne bariéry, žiadne hranice a um, prístup občanov v týchto intenciách je takisto jasný. My, si tak, my sa takisto musíme zamyslieť aj nad tým, ako môžeme realizovať kontrolu, ako môžeme e, stanoviť pravidla v tejto oblasti tak, aby sme zabezpečili aj ochranu občanov. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Krojcman, 3 minúty. Pán predseda, pán komisár, keď sa požaduje, aby sa vnútorný trh ďalej rozvíjal, aby sa zjednocoval, potom musia platiť jednotné pravidlá. A to aj v téme hazardných mier. Hier, toto sú Tri, tu sú tri aspekty, ktoré musíme zohľadniť. Ako môžeme čo najlepšie chrániť záujmy občanov a spotrebiteľov, ktorých ohrozuje kriminálne konanie ako môžeme od nich odvrátiť škodu? uznesenie parlamentu z 10, z 10. marca 2009 k online hazardným hrám. Tu sme e, jasne načetli smerovanie, pretože my chceme, my chceme, aby sa uplatnilo uznesenie z 10. marca 2009 e, e, k hazardným hrám na internete. Čo sa týka rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru, tu je určitá voľnosť, členské štáty majú právo regulovať e, si tento trh sami a národné úpravy sú e, lepšie e, vhodné na to, aby členské štáty bojovali s podvodmi a organizovanou kriminalitou, napríklad ako u nás v Nemecku. Ale napriek tomu, čo sa týka trhu hazardných hier, tieto je potrebné op- upravovať, lepšie upravovať a zabrániť podvodom, praniu špinavých peňazí a dohodám na, medzi jednotlivými subjektami. Samozrejme, členské štáty môžu agovať aj cez, hranic, e, cez hranične je potrebné chrániť e, mladistvých a poskytovať ochranu aj pre závislých na hazardných hrách. Ale je potrebné zabrániť kartelovým dohodám, organizovanej kriminalite, pretože onlineové teda, hazardné hry na internete musia, sa, sa dajú veľmi rýchlo deinštalovať. Je potrebné vytvoriť ustanovenia, ktorých realizáciu je možné kontrolovať. Je potrebné, aby sme podporovali širokú ochranu a to je najlepšie v, v medzinárodných intenciách čo sa týka napríklad financie, kultúry alebo e, profi alebo amatérskeho športu. Toto je dôležité. Predpokladom samozrejme je, že je potrebné upozorniť na závislosť na hazardných hrách a nakoľko dopady eh, hazardných hier na internete ešte nie, eh, na spotrebiteľ ešte nie sú úplne jasné, je potrebné eh, zatvoriť túto, túto medzeru v legislatíve pokiaľ by sme v Európskom parlamente sa dohodli na tom, že členské štáty môžu v rámci princípu subsidiarity e, upraviť e, hazardné hry na internete v rámci svojich tradícií a e, zvykov, je potrebné zabezpečiť, aby sa konala efektívna kontrola a kontrola trhu. Ďakujem ako ďalšia pani Rüle na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo sa týka mojich dvoch predrečníkov, ja si myslím, že tu už nemusím e, veľa povedať, ale chcem ešte raz ozrejmiť, že my ako politická skupina absolútne stojíme za, to, za týmto uznesením, ktoré parlament schválil a že e, že vidíme, že Európsky súdny e, dvor nemal sporné rozhodnutia, a ich považujem za veľmi jasné a že vítame to, to vyjadrenie, že členské štáty tu môžu byť činné. Myslím si, že konfrontácia bola lepšia ako e, cesta stiažnosti a bolo by lepšie, aby sa zohľadnili národné, národné osobitosti a e, zaviedla efektívnejšia kontrola na trhu. Pán Kerkhoff na 3 minúty. Vážený pán predseda, pán komisár, hovorím ako bývalý minister v, pre kontrolu hazardných hier, v Spojenom kráľovstve. Hovoríme o protekcionizme Európy, od, európske otvorené trhy, strhnutie bariér. Ja som za to niektorí z našich kolegov, ktorí sa postavili a vyzvali Európu, by bola otvorenejšia Ehm, druhy zasa podporujú tie monopolné štruktúry pre ehm, oblasť hazardných hier. Monopol sa ale ľahšie kontroluje. Je to veľmi zaujímavé, pretože všetky informácie ehm, možno nepodporujú tieto argumenty. Ochrana monopolov v, v sektore, hanársky, v sektore hazardných hier nie je také jednoznačné. Nie je to otvorená Európa alebo transparentná Európa, ktorú chcem. Je to Európa, ktorá hovorí, e, rob ako ti poviem. Na najvyšších úrovniach e, ochrany e, nie je možné dosahovať nejaké, nejaké kompromisy. Musíme poskytnúť ekvivalent, vysokú ochranu e, e, pre, pre občanov. Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku e, už i musí ísť táto téma možno trošku na nervy, okrem toho ticha zo strany komisie až doteraz sa mi zdá, že teraz je čas niečo urobiť, úroveň právnej neistoty sa musí znížiť a mohli by sme ešte povedať, že je dôležité pre parlament signalizovať svoju vôľu, riešiť túto tému a vyslať silný signál smerom k rade a komisie. Nemali by sme sa pred týmto skrývať. S novou komisiou dúfame v nové stimuly. Mám veľkú vieru v komisára Barniera a dúfam, že tie rady, ktoré ste počuli, si vezmete k srdcu, budete pracovať na stratégii e, preto, aby internetové hry boli súčasťou legitímneho trhu, ale s primeranou úrovňou ochrany. Ďakujem a teraz pán De Jong, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Hazardné hry sú predmetom Ehm, predmetom príslovia v Holandsku, kde sa hovorí, že vždy vlastne prehráte, je to taktiež návykové. Niektorí majú taký, takú romantickú predstavu o hazardných hrách, ale stojí to miliardy prostriedkov, veľmi často je to spojené s organizovaných zločinov a v Holandsku máme legislatívu, ktorá platí a ošetruje hazardné hry e, v miestach, kde e, je e, kde sú menšie peňažné objemy v hre. Mm, nemali by sme tu, tu zaujať prístup voľného trhu. Mali, sme, mali by sme stimulovať krajiny, aby obmedzovali hazardné hry. Tieto ústne otázky, alebo táto ústna otázka je skôr trhovo orientovaná. Myslím, že nemôžeme eh, hovoriť o zodpovednom eh, gamblerstve, keď hovoríme o internetovom gamblerstve. Mali by sme to limitovať a Európsky súdny dvor uznal, že členské krajiny majú právo konať a zasahovať v tejto oblasti. Ja by som chcel uh, vyzvať Európsku komisiu, aby neznížila úroveň ochrany v členských krajinách proti gamblerstvu. Mali by e, nabádať členské krajiny, aby chránili e, túto oblasť čo najviac a mali by, mal by tu byť dialog e, s členskými krajinami, aby táto ochrana bola umožnená. Teraz pán Paška. 6 minút. vážený pán predsedajúci, e, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia

v tom prípade pani Rojtová, máte slovo na dve minúty. Ďakujem, pane predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Rozvoj internetového hazardu umožňuje takmer nekontrolovateľne obchádzať zákony členských štátov a umožňuje pranie špinavých peňazí. Pre vnútorný trh to znamená, aké je monopolné postavenie stávky kancelárií a vlastne aké je neprehľadné financovanie profesionálneho športu práve kvôli prepojeniu na hazard. Zvisuje riziko v závislosti najmä u mladistvých. Európsky súdny dvor uznal s ohľadom na verejný záujem, že právy sú oprávnené ďal obmedzovať hazardné hry na internete. Čo sa týka hazardu na internete, ten nepozná hranice, ale pravidla v každom členskom štáte sú rozdielne. Je to miera zdanenia, dostupnosť kontroly, ako aj právna zodpovednosť tých prevádzkovateľov. A nestačí iba kvalitu oficiálnych stavkej kancelárie lotérii kontrolovať, ale ide aj o kontrolu tokov financií. Objektívna kontrola nie je možná bez dohody e, pravidel pre celú 27. Preto už minulý rok sme žiadali komisiu, aby navrhla rámec európskej regulácie pre online hazard. Myslím si, že toto sa musí týkať aj zákazu online reklamy hazardu na internete e, to znamená, že musíme toto regulovať, ak sme to nerobili, tak je to, bolo by toto isté, ako e, nechať ich vystavených e, napríklad alkohol alebo drogám. Česká republika najviac zaostáva v tejto oblasti, neomedzuje vôbec takúto reklamu, ale vlastne ani nie je nejako zakázané, aby sa herne nachádzali v blízkosti škôl. Ja pevne verím, že táto správa vytvorí nový impuls komisie, aby sa zaberali novými štandardmi, aby sa snažila regulovať Hazard na internete a to bude v prospech členských štátov Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Šaldemoze na dve minúty. Tak for ordet, herr formand. også velkommen til dem her. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Barnier, a ja by som vás tu chcela srdečne privítať v parlamente a chcela by som vám popriať veľa úspechov pri vašej práci. Ja som sa vlastne tešila, že dnes eh, budeme môcť diskutovať o tejto téme. Vy ste boli vlastne u nás aj na vypočutí v parlamente a váš postoj bol, že e, vnútorný trh tu musí byť pre spotrebiteľov a nie naopak. To ste povedali veľmi jasne a teraz tu máme možnosť to implementovať do praxe. Preto by som chcela povedať, že ja podporujem iniciatívy, ktoré ste vy spomínali. Možno boli ešte trošku vágne, ale boli tam Napríklad ste spomínali, že ako je toho zelenou knihou, podľa mňa tu je nutné vypracovať, je nutné pozbierať informácie v tejto oblasti, aby sme mali jasný prehľad nad situáciou v Európe. A potom by som chcela pripomenúť, aká je politická realita. Je správne, že, existuje tu, že tu existovala menšinová menšinové stanovisko k tejto správe, ale väčšina sa nakoniec vyslovila prospech mojej správy a narade. Tam je tiež e, veľká väčšina, aby sme to teda objasnili, aby sme vysvetlili, akým spôsobom má fungovať oblasť hazardných hier. A keď už ide aj hazardné hry na internete, tak samozrejme musíme si uvedomiť aj, aké sú sociálne náklady aj takýchto činností. Dôležité je, aby sme dostali takú jasnejšiu odpoveď a to od vás očakávam. To znamená, že aká je vaša línia, ale myslím konkrétne, to znamená, že čo sa týka tých konaní v súvislosti s porušovaním zmluv, ich, ich, ukonči, ich pozastavíte a budete sa snažiť spolupracovať konštruktívne s radou a budete sa radiť o tom, ako máme postupovať, lebo Európsky súdny dvor by nemal prijímať rozhodnutia, bolo by lepšie to politicky vyriešiť. Bolo by som rada, keby ste to odpovedali. Thank you. No... Ďakujem. Teraz pán Albert, 3 minúty. Pán predseda, chcem. Vítam túto rozpravu, ktorá prichádza veľmi vhodne. Ide o internetové hazardné hry a problém spojený s takýmito hazardnými hráč, hrami u maloletých osôb, mm, musíme mať jasné usmernenia, pokiaľ ide o riešenie tohto problému na v reakcii, ktoré som dostal na komisiu, od komisie mi bolo povedané, že komisia podporuje bezpečnostne internetové programy, informačné centra a e, otvorené linky v členských krajín. Nebezpečenstvo pre deti, ktoré e, hrajú hazardné hry na internete je veľké a toto gamblerstvo je skrytým e, problémom ako fyzický dozor nie je nie je tu žiadna možnosť dozoru a bezpečnostné kontroly sa dajú prekonať. E, takisto aj kreditné karty sa dajú zneužiť, dá sa e, odsudziť identita. Je to izolovaná oblasť a je to narastajúci problém je tu potenciál pre, pre nelegálne správanie. Nemáme tu žiadny dohovor, ktorý by ošetroval tento sektor. Je to ťažké tento problém vymedziť, pretože si to vyžaduje zdroje a čas, aby sa identifikovala, kto platí, kto zaplatil a kto má problém. Potrebujeme ochranu tomto problému, riešiť tento problém, aby sme mohli prijať kroky e, a zabezpečili ochranu tých najzraniteľnejších eh, mm, spotrebiteľov. Ďakujem. A teraz pán Vandalen, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, v Holandsku máme okolo 120 tisíc závislých na hazardných hrách, to je asi 1% obyvateľov pretože závislosť na hazardných hrách vedie k veľmi dôležitým a závažným sociálnym problémom, k rozbijaniu rodín a ďalším problémom. Členské štáty by mali robiť preto všetko preto, aby hazardné hry a, a s tým spojenú, spojené problémy, aby s nimi bojovali. Mnohé, niektoré členské štáty majú a, absolútne legálny a, trh hazardných hier. A, niektorí nám chcú hovoriť, že hazardnými hrami je absolútne normálnou súčasťou vnútorného trhu a že možno tu robiť žiadne obmedzenia. To považujem za absolútne nesprávne, pretože členské štáty by nemali podporovať trhy s hazardnými hrami. Sú určite uh, o ľudia, ktorí nemôžu uh, odolať hazardným hrám a preto sme si my v Holandsku povedali, že si presne uh, pozrieme trh s rezervnými hrami a pripustíme len štátny monopol. My nikde v Európskej únii nechceme predsa mať nejaké herne, kde sa hrajú hazardné hry. My však chceme vyzvať tie členské štáty, ktoré povolujú hazardné hry, aby tento trh čo možno najviac obmedzili Ďakujem pán Triafilidis na 1,5 minúty. Ďakujem pán predseda. Otázka si vyžaduje v podstate aj sociálnu legislatívu, ktorú musíme spohybnúť, pretože Európsky súdny dvor eh, stanovuje určité hranice a členské štáty môžu potom v rámci svojich národných legislatív stanoviť, ako by, eh, ako chcú mať, ako chcú upraviť E, hazardné hry na internete. Tu nepotrebujú žiadne európske, nie, žiadnu európsky um, ku legislatívu a v rámci rozhodnutia rozku Schindler e, tu sa uvádzali aj rôzne sociálne a kultúrne aspekty a takisto sa uvádzali rizika podvodu, ktoré sa môžu negatívne, ktoré môžu mať negatívne dopady na individuál, individuál teda na ľudí. Toto je najdôležitejšie, vážne kolegovia, je vo vernom záujme, aby členské štáty mali aj naďalej kontrolu, pretože oni môžu lepšie zohľadiť osobitosti a svojich mm, svojho prostredia. A toto podporuje aj štúdia, ktorá bola iniciovaná komisiou. Ide o porovnanie práva a takisto je tu správa pani Šaldemos z roku 2009. My sme spolupracovali na tejto správe a pozitívne sme ho podporili. A dospeli sme k záveru, že na vnútornom trhu samotnom nemôžeme sa v rámci eh, vnútorného trhu venovať tejto, tejto citlivej téme, pretože my vidíme, že musíme jednoducho zohľadňovať aj rozsudky súdneho dvora. Ďakujem, pán Komi, pani Komi. Ja by som chcela vychádzať z toho rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru pretože možnosti pre členské štáty zakázať a prevádzku súkromných a, a hazard, a, her, súkromných hazardných hier. Toto vedie k stanoveniu určitých pravidel. Spoločnosť, pokiaľ spoločnosť, spoločenstvo nebude E, činné pri hazardných hrách na internete, môže si každý ženský štát stanoviť e, svoju úroveň ochrany, ale tie pravidlá budú veľmi ťažko definovateľné. Komisia už e, iniciovala určité konania aj voči Taliansku napríklad, čo sa týka slobodného pohybu. Toto má za následok keď e, si pozrieme napríklad rozsudok týkajúci sa portugalského prípadu, a ten bol príliš reštriktívny. Hazardné hry na internete e, musia byť súčasťou harmonizačného procesu v Európskej únie. Je potrebné e, takisto zohľadniť jednotlivé ekonomické záujmy, ale zohľadniť aj ochranu spotrebiteľa, predovšetkým nezletili, ktorí sú v týchto prípadoch, e, ktoré sú e, vo väčšine prípadov obeťami. Ďakujem, pán Koreda Campos, 1,5 minúty. Vážení kolegovia, Čelíme jasnému konfliktu medzi politikami v Európskej únii i ochrana spotrebiteľov a verejný poriadok na jednej strane, na druhej strane sloboda pohybu a sloboda poskytovania služieb v Európskej únii a v súlade s precedensami Európskeho súdneho dvora. E, členské krajiny musia mať e, legitimitu a autonómiu v regulovaní operátorov hazardných hier a hier na internete. Je to veľmi citlivá oblasť ktorá sa dotýka dôležitých sociálnych hodnot spojených s antisociálnym správaním v oblasti hazardných hier, ale tiež národných tradícií, ktorý, mm, ktoré kanalizujú zisky z hospodárskych činností do sociálnych oblastí a do charity e, e, precedenci z Luxembursku ukázali jasnú líniu e, myslenia, ktorými sa musia riadiť európske inštitúcie, zvlášť komisia, aby sa prijalo stanovisko, ktoré bude jasnejšie. Je to otázka vytvorenia legislatívneho rámca odzrkadľujúceho cezhraničné obavy členských krajín v oblasti e, organizovaného cezhraničného zločinu, e, ktorý používa e, hazardné hry na expanziu. Musíme poskytnúť skutočnú ochranu spotrebiteľom v tejto oblasti hazardných hier a pán Barnier, my teda očakávame veľa od tejto novej komisie, ktorá sa ujíma svoje práce a dúfame, že to bude priorita vo vašom programe. Ďakujem pekne a teraz pán Vlasák, 1,5 minúty. Vážené dámy a páni, ako všetci vieme, Hazard je tradične prísne regulovaný vo väčšine členských krajín Európskej únie. Situácia sa ale zmenila, odkedy najväčšou herňou sveta je internet. Je skutočnosťou, že technický rozvoj spojený s prevádzkovaním hazardných hier vo svete postupuje veľmi rýchlo a právna úprava zatiaľ nedokáže reagovať dostatočne. Európsky súdny dvor často rieši otázky spojené s prípadmi, ktoré sa týkajú hazardných hier na internete, čo jasne hovorí o tom, že výklad a uplatňovanie právnych úprav spoločenstva v oblasti hazardu nie je jasné. Pokiaľ ide o stávky na internete, to sa považuje na šedú obla- za šedú oblasť práva preto musíme rešpektovať to, že každý štát v pridelovaní licencií na prevádzku uh, uh, týchto stávkových hier, že je to v jeho kompetencii. Tiež sa zhodneme možno na tom, že vnútroštátna legislatíva nemôže prekračovať princípy únie o podnikaní a poskytovaní služieb v rámci Európskej únie. To ale paradoxne znamená, že napríklad český zákon nemusí umožniť českým firmám získať licenciu na prevádzkovanie e, stávkových hier na internete, ale Česká republika nemôže znemožniť zahraničným stavkovým kanceláriám, aby podnikali na jej území. Táto situácia nie je priateľná a to nehovorím ani o sociálnom, zdravotnom a bezpečnostnom riziku, ktoré sú s hrami na internete spojené, ani príslušné daňové súvislosti. Ďakujem. Ďakujem a pán, pani Ja dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár Báne, vy ste povedali správne, e, že súd zaujal jasné stanovisko. Ide o to, že e, hazardné hry nie sú služb, službou, e, sú vedú k závislosti a vznikajú tam sociálne náklady, čo sa týka integrity športu tak toto je veľmi dôležité pre Európsky parlament, predovšetkým teraz, keď prostredníctvom Lisabonskej zmluvy sme dostali príslušné kompetencie. Šport e, nesmie viesť k tomu, že nakoniec e, sa prostredníctvom hazardných hier za, zabezpečia peniaze, ktoré e, budú e, pre potreby športu použité. Toto je veľmi ošemetná otázka. Je veľmi dôležité sa zamerať na zabraňovanie kriminálnych praktík. Európsky súdny dvor e, prišiel určitým rozhodnutím, čo sa týka prípadu Portugalska, ale e, nejde tu o to, že by Európsky súdny dvor pokázal na to, že je nutné trestnoprávne riešiť niektoré veci. Skôr ide o to, Takže máme tu pravidlá, kde sa neplánovalo s harmonizáciou. Každý členský štát musí týmto pádom sám znášať svoje sociálne náklady. Čo sa týka politiky v oblasti hazardných hier, musí byť konsekventná, musí byť e, riešená celkovo a celkovo musíme riešiť tieto problémy. Čo sa týka nárastu hazardných hier na internete, nie je to prírodná katastrofa. To znamená, že môžeme niečo proti tomu robiť. Je tam množstvo produktov, ktoré, ktoré sa nesmú predávať cez hranične. To znamená, že aj podniky na internete musia dodržiavať tieto pravidlá, ktoré sa týkajú členských štátov. Vážený pán komisár, ja by som vás chcela povzbudiť, aby ste vypracovali zelenú knihu, ktorá sa bude týkať hazardných hier. Toto by znamenalo istý nástroj, eh, ktorý by riešil aj to, ako, buď, ako riešiť ponuky hazardných hier zvonka mimo Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz pani Stiller na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať predrečníkom za ich príspevok a chcem sa poďakovať aj kolegyni Šalde Moze za veľkú prácu v tejto, na tejto téme. Ako povedali predrečníci, hazardné hry nie sú ako akákoľvek iná služba a negatívne dopady e, tejto činnosti poukazujú skutočne na veľké problémy a náklady existujú určité možnosti, ktoré môžu rátať alebo vypočítať závažnosť eh, hazardných hier. Sú to určité nástroje a tieto sa využili v Spojenom kráľovstve a ako spomínal predrečník, že napríklad v, v Holandsku 1% obyvateľstva je závislé a v Spojenom kráľovstve to je 250 až, až 280 tisíc dospelých ľudí, ktorí sú závislí. Toto je závažný problém. Skúsme si to preniesť na celú Európsku úniu. Ak sa podarí vypracovať zelenú knihu, bolo by dobré, aby komisia využila dobré štatistiky, aby sme videli efekty eh, hazardných hier a hazardných hier na internete. Myslím si, že toto by boli veľmi cenné informácie eh, pre ďalšie diskusie a toto by nám skutočne veľmi pomohlo. Ja by som sa chcela aj teraz dotknúť tých eh, rozsudkov Európskeho súdneho dvora. Keď si pozriete, a eh, ako vlastne fungujú online hry na internete, ako je tu snaha predchádzať kartelom, áno, sa hovorí, že toto je veľmi dôležité a musíme zabezpečiť aj to, aby hazardné hry na na internete nefungovali tak, že sa zaregistrujú v inej, inom štáte a tak sa budú snažiť eh, nejako zakrývať ilegálne praktiky. Pevne verím, že pán komisár Barnier budete pracovať na to oblasti a želám vám veľa úspechov. Ďakujem pekne a teraz pani McGuinness na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem tiež zablahoželať komisárovi Barnierovi. Nie je to najjednoduchšia téma na začiatku vašej kariéry v komisii, ale dovolím si povedať, že váš predhodca pán Met eh, by nenamietal, keď eh, by som e, povedala, že to bol e, človek, ktorý sa vo veci zásadne angažoval. Sú tu dve myšlienkové oblasti, hoci parlament je skôr na strane minuloročného uznesenia. Sú tu e, tri riadky tohto uznesenia, kde sa jasne hovorí, že členské krajiny majú právo a záujem regulovať a kontrolovať svoj sektor hazardných hier a tiež sa tu jasne hovorí, že Operátori eh, hazardných hier na internete musia rešpektovať legislatívu Európskej únie. Určite je toto veľmi citlivá oblasť a problém pre nás eh, v legislatíve je, že trh je veľmi vpredu, rozvoj v tejto oblasti predbehal existujúcu legislatívu a my eh, a naďalej v tom pokračuje. Či sa nám to páči alebo nie, ľudia radi hrajú Eh, ja rad, radšej nakupujem topánky, ale ostatní môžu robiť niečo iné. Eh, tí, ktorí jasne hovorili o problémoch eh, hazardných hier, či už sú na internete alebo inde, absolútne s nimi súhlasím. Sú tu sociálne dopady spojené s ľuďmi, ktorí majú návy, ktorí sú gamblery, idú nad ramec toho, čo je povolené. Uh, ale sú členské krajiny, ktoré e, stimulujú aj lotérie. Je to legálna forma podpory e, prípadného návyku, čiže toto nie je celkom jasné. Problém v Európskom parlamente pre Európsku úniu všeobecne je taký, že tu nie je logika, konzistentnosť v členských krajinách v tom, ako naši občania majú prístup k týmto službám. Zelená kniha by bola vítaná. Je to veľká výzva pre vás, aby ste sa aby ste spojili informácie o tejto oblasti. A toto je problém, lebo je tu veľká informačná medzera a medzera v znalostiach a komisia preto musí prísť s nejakým riešením. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Repo. Minúta a pol. Máte slovo. Vážený pán komisár, pán predseda, musím povedať, že politika je tiež hra, niekedy dokonca hazardná hra, ale hra o peniaze, hazardné hry nemali by byť službou, pretože my a, a máme mnoho sociálnych aspektov, aspektov a problémov, ktorí idú e, s, týmito, s týmto ruka v ruke. Závislosť na hazardných hrách je u ľudí k veľkým hospodárskym, ekonomickým problémom aj k psychickým poruchám, ktoré sú dlhodobé Pán Stár, ho, pani Stiller hovorila um, o čísla 40 tisíc, uh, e, vo Fínsku sme hovorili o 40 tisícoch závislých na hazardných hrách. V rámci EU by to takisto znamenalo, že v Európe je viac ako 35 miliónov závislých na hrách, to je obrovské číslo. Samozrejme, členské štáty by mali v budúcnosti sami rozhodnúť, akú legislatívu zvolia, tak aby znížili uh, psychické poruchy a ekonomické, po, a, ekonomické aspekty, ale musíme si byť vedomí, že to je dôležitý sektor. Okrem toho by sme mali uh, nemali by sme zabúdať práve na tých spotrebiteľov, spotrebiteľov ktorí e, si zaslúžia našu ochranu. Práve tá závislosť a e, Nutie, také vynútené konanie je dôležité. Ďakujem pekne a slovo dávam znovu pánovi Salvatore Rakoli, Jakolinovi na dve minúty. Pani predsedníčka, pán komisár, ja by som vás chcel srdečne privítať. Máme tu taký boom a internetových hazardných hier za posledné roky a toto je samozrejme veľmi mediálne účinné, ale má to aj sociálne dopady, predovšetkým na spotrebiteľov, e, ktorý, ktorý máme ochraňovať. E, prístup k hazardným hrám, predovšetkým o mladiství, ktorí sa veľmi dobre vyznajú v internete, ten dostúpa, Ehm, často e, to má dopad na ich život, katastrofálne dopady na život rodín, ktorí sa dostanú do takého víru bez konca. Často tu e, pri hazardných hrách e, chýba sociálna interakcia. Oni sú osamelí, nie sú akceptovaní, vedie to k závislosti, ktorá, ktorú jednoducho nemôžeme akceptovať. A je to škoda, ktorá momentálne, ktorú momentálne ešte úplne nevnímame, ale je to len vrchol ľadovca. Potrebujeme špecialistov na tieto poškodené, na tieto poruchy spôsobené závislosťou na hazardných hrách. Je potrebné e, robiť preventívne opatrenia, terapeutické opatrenia, potrebujeme jednoducho spoločnú politiku a to takú, aby sa celkovo táto závislosť, aby sme sa tejto e, závislosti venovali e, v, tak celkovo to je e, medzi iným nielen závislosť na hazardných hrách v internete, ale aj závislosť na alkohole, drogách, tabaku, potravinách a tak ďalej. Toto je, ja mám návrh, ktorý som vzniesol spolu s ostatnými kolegami, ktorí ale ľavica zamietla. Myslím, že eh, je potrebné, aby sme sa o túto tému zaujímali. Je, to, je táto téma skutočne eh, relevantná, aj eh, čo sa týka závislosti na drogách v rámci komisie, program komisie. Pani Rapti, 1,5 minúty, pardon, 2 minúty, ďakujem pani predsednička. Dôvod, prečo sa my v Európe cítime bezpeční, je aj preto, a prečo v Európe je taký dlhý život, je aj preto, lebo v Európe uh, rešpektujeme eh, národné osobitosti. A teraz máme ale dilemu, ktorá eh, sa často vyskytuje, či máme o tomto hovoriť na európskej úrovni alebo na úrovni členských štátov. Myslím si, že je to veľmi dôležité. My, keď hovoríme o hazardných hrách na internete, musíme si uvedomiť, že internet je obrovský priestor, je to fascinujúce, ale aj ťažko kontrolovateľný priestor a princíp uh, konkurencie je e, takisto dôležitým pilierom v rámci Európskej únie a my musíme jednotlivé záujmy takisto rešpektovať. Ale potrebujeme tu určitú rovnováhu. Myslím si, že je dôležité, aby sme si povedali, že sa musíme riadiť podľa rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru. Na jednej strane chápeme verejný záujem a jeho ochranu, ale na tej druhej strane ten, toto, tento záujem je e, zabezpečovaný v rámci národných e, legislatív, ale na druhej strane samozrejme nemáme e, riadne opatrenie, ktoré by, než, ktoré by nemali negatívny dopad na, dopad na občanov. Je dôležité, aby sme sa od komisie dozvedeli, čo chce urobiť, aby zabezpečila že národná samostatnosť a akcieschopnosť zostane, ale aby sa vytvorila aj dobrá, za, dobrý základ pre legislatívne aspekty a boj e, s podvodmi. Záverom e, by som chcela poďakovať a povedať, že verím skutočne všetkému tomu, čo sa povedalo. Ja viem, že ste povedali, že sú to rôzne pozície, rôzne postoje, ale že máme rovnakého ducha a teda dúfam, že sa to v praxi takisto preukáže. Ďakujem, pán Otmar Karas má slovo na dve minúty. Vážený pán komisár, vážená pani predsednička, dámy a páni, srdče vás vítam medzi nami, pán komisár, a že sedíte na tomto mieste. V tejto oblasti ide vlastne aj o implementovanie modelu sociálneho trhového hospodárstva. Je to také nápetie na jednej strane, potrebujeme mať viac trhu a má, musíme implementovať princípy vnútorného trhu a na druhej strane nesmieme sa vyhnúť našej zodpovednosti. A práve v oblasti hazardných hier musíme stanoviť hranice pre trh. Musíme vnímať našu zodpovednosť, lebo my chceme rovnako ako čo sa týka finančných trhov, Nechceme ani pri hazardných hrách, aby každý si robil to, čo chce a aby spoločnosť potom zaplatila ten účet. Ide tu o otázky výchovy, je tu otázky prania peňazí, je tu otázky kriminality, ide tu o otázku slobody pri hazardných hrách a tieto všetky veci musíme nejako zlúčiť my tu nemáme jasné definície, hovoríme tu o hazardných hrách, pričom si musíme uvedomiť, že je viacero typov, je tu viacero definícií. Práve preto vítam to, že sa ohlásila zelená kniha. Tam bude dôležité riešiť tie problémy, definície, rozdielne kultúry, aby sa to všetko dalo na spoločný základ, aby, sa, aby sme si uvedomili, že princíp vnútorného trhu v tomto nie je dobrý. Nesmieme tieto dva princípy nejako voči sebe dávať konkurovať, to nie, musíme vytvoriť určité pravidlá v Európskej únii, dôležité o tom diskutovať, dôležité, aby členské štáty boli zapojené do týchto aktivít, musia byť zapojení aj jednotliví poskytovateľia týchto služieb a spoločne by sme tu nemali podkopávať právo členských štátov, ale mali by sme prispieť k právnej istote na európskych trhoch. Ďakujem pekne za vaše úsilie. Ďakujem pánovi Karasovi a slovo má teraz eh, pán Panzeri, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán pred, pani predsednička. Eh, dobré ráno, pán komisár. Vieme, aké rozdiely existujú medzi našimi národnými právnymi systémami a tiež vieme, že sú tu rozličné vysvetlenia, interpretácie európskeho práva a mm, práva Európskeho súdneho dvora. To viedlo k veľkému počtu procesov pri porušení pravidiel. Nemôžeme to už ďalej akceptovať vzhľadom na výzvy pred nami a vzhľadom na to, že interaktívne eh, hazardné hry na internete sú bez hraníc, vidíme šírenie nových technológií, to viedie vedie k nárastu takýchto internetových hier a mnohých, mnohé tieto e, služby sú cezhraničné, európske inštitúcie to musia tomu to musia čeliť a chrániť našich spotrebiteľov, hlavne mladých. Musíme brániť podvodom, ale tiež brániť nelegálnym hazardným hrám, a takýmto s tým spojených službách, službám členské krajiny to nemôžu riešiť individuálne. Komisia musí reagovať na obavy Európskeho parlamentu. Musíme vytvoriť legislatívny rámec v Európe. Je to kľúčové. Nehovoríme alebo nepochybujeme o vašom odhodlaní. Vítame e, zelenú knihu, konzultácie s jednou ale podmienkou, ktoré nám umožňuj, umožní pracovať na korektnom legislatívnym rámcom a tieto konzultácie samotné nestačia. Komisia, komisia často prichádza s obrovským objemom zelených a bielých kníh bez toho, že by sa prijala nejaká legislatíva. Tu musíme, mm, potrebujeme rozhodnutia, nie slova. Ďakujem. Pani Korola, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Keď sa pozrieme na stanovisko Európskeho súdneho dvora, rády, komisia, parlamentu doteraz, k hazardným hrám a k stávkam. Ja z toho vyvodzujem tento záver. Prakticky všetky členské krajiny a parlament zamietajú uplatňovanie e, princípu krajiny pôvodu a vzájomného uznávania e, v tomto osobitne citlivom e, sektore. Súd to akceptuje, ako to explicitne povedal znovu vo svojom rozhodnutí z minulého septembra. Pre komisiu toto rozhodnutie znamenia, znamená že toto je jeden z kľúčových argumentov, ktorý sa používa vo všetkých prípadoch v procesoch pri porušení pravidel. Členské krajiny môžu mať svoje vlastné politické ciele v hazardných hrách a v stánkach a môžu definovať úroveň ochrany, ktorý považujú za vhodný pre svojich občanov. Rada a parlament e, pracujú ruka v ruke už roky. V roku 2006 a 2007 sa dohodli na za, za E, e, vyčlenenie hazardných e, hier a stavkovania z príslušnej smernice. Budujme na práci rády a rozličných predsedníctiev. To isté platí aj pre švédske a španielské predsedníctvo. V správe Šaldemoze ja som zodpovedná za politiku EPP a zdieľam názor autorky a chcem sa spýtať vás, či súhlasíte s názorom, že komisia by konečne mala začať pomáhať členským krajín v boji proti všetkým nelegálnym krokom, teda nepovoleným eh, hazardným hrám. Eh, táto otázka možno už bola zodpovedaná a teda ak áno, ako to chcete riešiť? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo má pán Sonik. Neulega von... Um ehm, je absolútne jasné, že eh, trh s házarnými hrami sa v Európe rozvíja veľmi dynamicky, pretože viac ako 40 zo svetového trhu s házarnými hrami je v Európe a má veľké eh, zisky. Vieme, že zo 6,5 miliard eur vzrástol za posledné roky na 11 miliard eur vieme, že eh, tento trh aguje cezhranične internetový trh s hazardnými hrami je e, potrebné upraviť. A nedostatok regulácie je jeden e, z aspektov, kedy e, inštitúcie nielenže nespolupracujú, ale práve príliš málo reagujú na potreby takéhoto trhu a dynamicky rozvíjajúci sa E, trh e, s hazardnými hrami si vyžaduje spoločné úpravy, aby sme e, predchádzali rizikám spojeným so sociálnymi aspektami, praní špinami peňazí a ďalšími a základy fungovania spoločného trhu a ochrany európskych spotrebiteľov. Toto je potrebné zabezpečiť a treba spotrebiteľov ochrániť pred negatívnymi dopadmi eh, z hazardných, online hazardných hier. My sme hovorili o mladých, ľuďoch, mladých ľuďoch, ktorí nevedia rozlišovať eh, o šanci, medzi šancami, šťastím, šťastím a eh, dopad, negatívnymi dopadmi a treba ich jednoducho chrániť a komisia je potrebné, aby reagovala na veľmi rýchle, na rýchly rozvoj internetu a je potrebné reagovať e, celkovo a reagovať e, nie z obdobia, kedy e, rozvoj internetového trhu bol hudbou budúcnosti. Komisia jednoducho musí vynúť program na ochranu obyvateľov a spotrebiteľov pred hazardnými hrami a je potrebné jasne vymedziť európsku legislatívu a stanoviť e, štandard, legislatívne štandardy, ktoré by e, ktoré by e, jasne stanovili, čo je hazard a čo je skutočná športová, športový boj. Ďakujem, slovo má pani Antonesku na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Regulovať trh hazardných hier, či už ide o hry na internete alebo iné, je citlivé. Hazardný priemysel v posledných rokoch narastol, e, má kľúčové normy a vyžaduje si to zákaz. Niektorí žiadajú zákaz týchto hier, niektorí si myslia, že tento zákaz by viedol k šíreniu týchto činností, pretože tu nie je e, regulácia. Členské krajiny a Európska únia majú spoločný cieľ, chcú lepšie riadenie hazardných hier, chrániť maloletých, riešiť problém návykovosti, nájsť opatrenia na transparentnosť, dozor, e, šírenie a prílišné E, šírenie týchto hier. Keďže tu nemáme harmonizáciu, tak členské krajiny si môžu stanoviť svoje vlastné politické ciele a definovať úroveň želanej ochrany. keď ciele sa zdajú rovnaké, riešenie problému nie je ľahké, ale nemôžeme si zakrývať e, tvár. Hazardné hry predstavujú dôležitý e, hospodársky sektor nerešpektuje ale zásady vnútorného trhu. Hazardné hry sú cezhraničné prístupné a zaznamenávajú vysoký e, profit. Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora tiež neprináša nevyhnutú e, konvergenciu. Komisia naďalej čeli e, protirečivým e, skutočnosťam. Na jednej strane sú to kompetencie členských krajín a na druhej strane e, sťažnosti operátorov proti obmedzeniam, ktoré sú nastonené na medzinárodnej úrovni. E, Nepodporujem hazardné hry, práve naopak, ale nemôžeme e, e, im uprieť existenciu a preto potrebujeme harmonizovanú legislatívu, ktorá bude riadiť e, činnosti hospodárskych operátorov, ale predovšetkým chrániť spotrebiteľov. A tu hovorím o spotrebiteľoch, ktorí sú najzraniteľnejší. Musíme zabezpečiť, že hry budú riadené efektívne. Ďakujem. Pán Doč, dve minúty barátsággal köszöntöm. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcel by som tu srdečne privítať pána Barniera, ktorému želám iba to najlepšie pri jeho práci ako komisár. Chcel by som, kolegyne, kolegovia, shrnúť všetko, čo chcem povedať do troch bodov. Takže poprvé, dnes žijeme v svete mass médií a internetu a v tomto svete hazardné hry a špecificky hazardné hry na internete sú veľkou výzvou. Je to výzva tak sociálna, ako aj spoločenská, ale e, sú tu aj určité zdravotné dopady, ktoré ešte nie sú úplne známe. Keď si pozrieme naše uznesenie z roku 2009, tak to jasne hovorí, že online hazardné hry majú negatívne dopady. Tu ide napríklad o návykovosť, alebo napríklad tu ide aj o určite kriminálne aktivity ako pranie šípenových peňazí. Zároveň nesmieme zabudnúť ani na to, že takéto praktiky ohrozujú aj legálne hazardné hry, lebo sme svetkami istého škandálu v Európe. Škandálu so stavkami Teraz po druhé, čo sa týka hazardných hier na internete, to by sa nemalo riešiť ako otázka vnútorného trhu, ale teda voľného trhu, je to otázka ochrany spotrebiteľov. To znamená, že tie pravidlá sa musia zamerať predovšetkým na spotrebiteľa. A po tretie, chcel by som predniesť dva návrhy. A síce musíme mať spoločné európske pravidlá, musí to byť súbor pravidel, ktorý bude zohľadňovať potreby spotrebiteľov, to bude centrálna otázka, a potom tu bude otázka prevencie. A to takým spôsobom, aby sa predchádzalo závislosti, aby sa posilňoval fair play a aby sa zabránilo prepojeniu medzi operátormi a kriminálnymi združeniami. Zároveň je dôležité, aby sme mali globálne pravidlá a to je výzva pre nás Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Jim Higgins na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako mnohé aktivity, aj hazardné hry e, prospech, majú prospech s rozvoju technológií. Áno, to má aj pozitívne a negatívne dopady. Je možné ľahko sa ich zúčastniť, znamená to veľké príjmy pre e, členské štáty a je tu možné podporovať šport ale zároveň vieme, že je tu mnoho ďalších oblastí a bolo by dobré, keď sme riešili obidve, obidve tieto problémy jednou ramou, ranou. To, potom sú tu tie negatívne veci, to sú, e, to sú rôzne, rôzne závislosti alebo podvody. E, podarilo sa zistiť, že pravdepodobne asi 600 tisíc ľudí je e, závislých a toto je veľký problém v Írsku a týka sa to Európskej únie. Myslím si, čo môžeme spraviť, je, že musíme si pozrieť rozhodnutie súdneho dvora, kde bolo povedané, že každý štát si má stanoviť svoje vlastné pravidla. Dobre, ale my musíme mať aj spoločnú politiku, lebo hazardné hry prekračujú hranice a myslím si, že my musíme e, si pozrieť odporúčania z roku 2009 z marca, musíme ich ďalej rozvíjať. Napríklad členské štáty mali spolupracovať aby riešili sociálno-ekonomické dopady vyplývajúce z online hazardných hier. Musíme chrániť spotrebiteľov pred podvodom a musíme vypracovať spoločné stanovisko. Po tretie, musí to byť spoločné e, nariadenie, ktoré sa bude týkať e, propagovania hazardných hier. A potom je tu ďalšia vec, e, čo sa týka tých stávok, koľko môžeme stavy mala byť maximálna možnosť a mali by tam byť aj vekové obmedzenie. A ako povedal aj pán Panceri a nemýlil sa, Veľa hovoríme o tejto téme, hovoríme to o uzneseniach, o odporúčaniach, ale v konečnom dôsledku, čo musíme spraviť, je, aby sme ich implementovali do krokov. Ináč nenaplníme to, čo chceme. To znamená, že musíme hovoriť o krokoch, o harmonograme a pevne verím, že toto komisia spraví. Ďakujem pekne. Merci, Higgins. Ďakujem pekne, pán Higgins. A slovo dám pani Morku najte na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nikto e, nepopiera skutočnosť, že hazardné hry na internete sú zdrojom problémom, problémov, ktorým trpí celá spoločnosť, teda komplexným problémom v globalizovanom svete. Táto nová forma závislosti narastá. Od roku 1996 e, trh hazardných hier na internete len narastal a trendy ukazujú, že to bude pokračovať. Ešte nemáme systém regulácie tejto oblasti a teda tí, ktorí sú hráčmi na tomto trhu, e, z toho profitujú, zatiaľ čo pre spoločnosť je to problém. Mali by sme zabezpečiť e, slobodný pohyb služieb a členské krajiny by mali zabezpečiť svoju primeranú úroveň ochrany. Litva je krajinou, kde sú zakázané hazardné hry, ale Litovčania majú prístup k týmto hrám na internete a teda nie sú chránení. To je dôvod, prečo je dôležité vytvárať systém spoločného riadenia, spoločnej regulácie, Zvlášť ide o ochranu maloletých osôb a kontrolu transakcií. Pokiaľ ide o maloletých, tak nechceme ich chrániť pred e, hrami, kde ide o peniaze, ale chrániť ich pred ostatnými hrami, ktoré e, sú zdrojom skutočnej závislosti, napríklad ide o šírenie násilia, pred ktorým musíme e, maloletých e, chrániť. Internet nepozná hranice kým budeme mať odlišné pravidlá, tak budeme mať rovnaké problémy ako v oblasti klimatických zmien. Nedospejeme k spoločnému riešeniu. Ďakujem. Áno, bolo tu zaujímavé porovnanie, ale chápem, čo ste chceli povedať k otázke týchto hier. A teraz dávam slovo pánovi Borisovi na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať komisie v kontekste otázky, ktoré položili položil môj kolega pán Nitras, ktorý nemohol prísť do Štrasburgu. Neskôr sa chcem spýtať komisie, či by mohla komentovať nedávne zmeny v legislatíve e, členských krajín v kontexte rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. E, po druhé,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 či podľa komisie er, spoločné nariadenia Európskej únie nebudú v tomto okamihu operačné. E, v tomto okamihu, keď členské štáty na jednej strane nemôžu zabrzdiť e, hry svojich občanov, a to aj napriek predpokladom. Mám pocit, že právne nariadenia nie sú prispôsobené súčasnej situácii na trhu. V súčasnosti máme e, trh s internetovými službami a preto by som sa chcel spýtať, čo chce robiť v tomto smere Európska únia, či chce vytvoriť jednotný rámec pre všetky členské štáty. Ďakujem. Pán Boris, a teraz dám slovo pánovi Mandersovi na dve minúty. Dank u wel, voorzitter. Ik wil uh, commissaris Barnier feliciteren met zijn, uh, met zijn benoeming als lid van de... Myslím si, že musíte odviesť veľký kus práce. Ja vám gratulujem, lebo na tejto ceste, v tejto oblasti týchto služieb, e, tieto služby boli vylúčené zo smernice Bolkenstein. Je škoda, že sa vylúčili predtým, pretože my sme sa neodvážili skonštatovať, že tento problém pre občanov existuje a je bolestivý. Je tu taký monopolistický prístup zo strany členských štátov a ich úradov k týmto hazardným hrám. A to samozrejme je polutovania hodné. Nám chýbajú nástroje, aby sme túto otázku riešili, pretože e, tu robí veľa politika. Máme tu z toho E, máme, sú z toho zisky, mnohé e, spoločnosti ponúkajú nové hry a my vlastne sme vždy zastavení na fyzických hraniciach, ale keď už sme prekonali túto hranicu, my potrebujeme európsky prístup k týmto hazardným hrám Mali by sme do reglementácie takisto začleniť aj poskytovateľov týchto hier, aby e, kriminálne hry boli z tejto oblasti vylúčené. My sa musíme dištancovať od monopolistického prístupu k tejto problematike, pretože e, rozsudok e, súdneho dvoru je reštriktívny a umožňuje, aby niektoré monopolistické praktiky členských štátov pokračovali, ale to reglementáciu záležitosti neuľahčuje. Keď chceme zobrať do úvahy práva občanov, spotrebiteľov a keď ich chceme brániť, tak treba konať. E, dochádza tu k zneužitiu týchto hazardných hier a treba ich zakázať. Pán Wagner, máte naozaj obrovskú prácu pred sebou a ja vám želám veľa síl. Už budem končiť, pán, pani predsedajúca Aplikácia smernice o službách sa musí veľmi dobre preskúmať a ja som spokojný, že teraz parlament sa na tom bude zúčastňovať. Ďakujem pekne teraz pán Obermajer. Ďakujem pani predsedajúca. Európsky súdny dvor v právnej veci 4207 preveruje, či Portugalsko sa previnilo porušením pravidiel tým, že nejakým spôsobom upravilo hazardné hry na internete. Firmy, ktoré sú postihnuté, Fotbal profesionál, boli postavené pred súd a táto vec sa dostala až na Európsky súdny dvor. Hlavným argumentom bolo, že Portugalsko týmto sa previnilo voči slobode služieb a narušilo možnosť poskytovať zahraničné služby. Európske občania musia mať možnosť využívať služby cezhranične. Táto sloboda služieb sa však viaže so zákazom diskriminácie. To znamená, že nie je možné znevýhodňovať domácich poskytovateľov služieb voči zahraničným. E, existuje zákaz obmedzovania, to znamená, že nie je možné nikoho diskriminovať, e, ale ak dôjde k takémuto obmedzovaniu, je možné predložiť sťažnosť e, na súd. Sloboda služieb môže byť obmedzovaná, ak je to v záujme boja proti porušovaniu záujmov, ako napríklad, eh, keď ide o porušenie eh, ochrany spotrebiteľov, keď ide o narušenie hospodárskej súťaže alebo iné mm. porušenia. Eh, tento problém je rozsiahlým problémom iba v samotnom Nemecku. 200 tisíc ľudí je oficiálne závislých, medzi, in, medzi nimi je mnoho mladistvých Priemerný vek podľa štúdie je údajne už 13 rokov. Na druhej strane vieme, aký je problém, ale to neznamená, že súkromní poskytovateľia musia poskytovať e, také služby, ktoré budú chrániť spotrebiteľov a nesmú byť znevýhodnené na trhu. E, štátne monopoly, nesmú narúšať e, hospodárskú súťaž a musia mať rovnakú šancu na trhu ako ostatné firmy. Chápem, táto situácia je ťažká. Dúfam, že sa podarí ju vyriešiť a to tým, že sa vytvorí nový právny rámec. Tento sa bude musieť zohľadňovať a potom komisia sa bude venovať týmto kľúčovým témam a začlení do toho právneho rámca. Ďakujem. Merci bien. Ďakujem. A teraz prejdeme k postupu KHDI a dáme slovo najskôr pánovi Kolinovi na jednu minútu. Vážený pán predseda, e, najskôr e, Pani predsedníčka, najskôr by som chcel poblahoželať pánovi Barnierovi veľa úspechov v práci, lebo na, a potrebuje aj veľa sily. Dámy a páni, e, hazardné hry majú vážne dôsledky na ľudí, E, ktorí sú psychologicky menej odolní a preto posledný rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý dáva členským štátom slobodu zadefinovať vlastné pravidlá v oblasti stávok a hier online, je veľmi adekvátny príklad. Portugalska ukazuje, že európske normy e, majú 27 rôznych verzií a každý štát má také normy, ktoré považuje za vhodné pre seba. A preto e, tu sa nebude dávať slobodná, slobodná konkurencia v oblasti hazardných hier, ale treba situáciu reglementovať, aby sme E, chránili občanov Európskej únie, najmä tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva, konkrétne mladých. Preto chceme poprosiť pána Barniera, aby sa vytvoril normatívny rámec, ktorý by stanovil kód správania operátorov, aby boli všetky európski občania chránení pred týmito hrami. Ďakujem. Teraz pán Zver. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, želám vám všetko dobré vo vašom novom funkčnom období. Hazardné hry sú novou a modernou formou závislosti a sú istým pokušením pre moderného človeka, ale hazardné hry na internete sú skutočnosťou a musíme nájsť eh, čo najlepšie riešenie na to, aby sme obhajovali princíp Európskej únie, ako napríklad voľný, eh, voľné plynutie služieb a na druhej strane musíme chrániť aj našich spotrebiteľov. Ale akým smerom by sme sa mali uberať, ak prenecháme príliš veľké kompetencie členským štátom, nepodarí sa nám odstrániť problém, ktorý predstavuje uskutočňovanie eh, hazardných hier na internete a eh, s tým súvisí aj pranie špinavých peňazí a tak ďalej. A taktiež to neeliminuje monopoly, v ktorých niektorí operátori v rámci svojich národných štátov eh, získavajú povolenie venovať sa hazardným hrám. Ja som proti protekcionizmu v tomto smere a bol by som rád, keby tá zelená kniha od komisie vyriešila tento problém, na prospech všetkých zúčastnených občanov, spotrebiteľov aj krajín a tiež v prospech princípov, na ktorých je zložená únia. Figueredo. Ďakujem, pán Zvera. Teraz pani Figueredo, jednu minútu. Vážená pani predsednička, pán komisár, máme tu veľmi dôležitú tému e, venovanú ochrane záujmov občanov a proti riziku podvodov, ktoré sú veľmi časté v prípade hazardných hier, vrátane internetových hier. Členské štáty musia udržať svoju autonómiu a legitimitu, aby prijímali legislatívu v tejto oblasti kontroly hazardných hier v súlade s tradíciami svojich krajín, aby mohli zabezpečovať najadekvátnejšiu ochranu spotrebiteľov a záujmy občanov. Vrátanie investovania do sociálnej oblasti, ako sa to deje v Portugalsku. Preto naozaj nie je vôbec vhodné aplikovať konkurenčné pravidlá a slobody poskytovania služieb, veď toto nie je normálna služba, toto je hazardná hra, ktorá má vážny dopad na život občanov. Preto dúfame, pán komisár, že zohľadníte aj toto stanovisko v aktivitách, ktoré budete vyvíjať v oblasti uznania eh, práv členských štátov v tejto oblasti. Ďakujem. Pán Kelly. Dovolte, aby som povedal niekoľko slov o tomto medzinárodnom probléme. Ide o závislosť ako alkohol alebo fyzické zneužívanie. Existuje na rozdiel tohto nie sú vonkajšie prejavy. E, osobitne sa to prejavuje medzi mladými ľuďmi, ktorí sa podstatne lepšie vyznajú v počítačoch ako rodičia a preto ťažko e, sa e, dajú chrániť. Vítam zverejnenie zelenej knihy, ktorá sa musí venovať trom veciam. Jednak zistiť, nakoľko je rozšírené takéto E, takéto e, hazardné hry. Napríklad v našom meste, kde máme 10 e, tisíc obyvateľov, sme mali 3 takéto prevádzky, teraz ich máme 10. To znamená, že musíme vytvoriť program pre mládež, pre rodičov, pre vzdelávací systém a prijať príslušnú legislatívu Ďakujem veľmi pekne za to, že sa venujete tejto otázke. Ďakujem a naposledy pán Mozer dostáva slovo, nech sa páči. V tejto diskusii, či e, sú monopolisti e, naďalej povolení v tejto oblasti, či e, by sa mali zaviesť licencie alebo zákazy. Nesmieme zabúdať na to, že zvyšovanie počtu závislých sa je skutočne zaražajúce. Je potrebné školiť odborníkov, psychológov, aby dokázali včas rozpoznať tento problém a bojovať s ním. Pokiaľ ide o hazardné hry na internete, tu je problém závislosti úzko spojený s internetom a pritom partnerstvo um, ďalej pracovné miesto a zdravie ohrozené a, a tiež môže dojsť k veľkej zadlženosti. Ďalším problémom je ochrana mladistvých. Ne, nemá význam zakazovať mladým ľuďom hazardné hry, pretože štúdia dokazuje, že každý jeden desiatý eh, študent eh, od 14 do 18 rokov sa niekedy venoval hazardným hram na internete v rôznych formách. Nesmieme zabúdať ani na tragický osud postihnutých rodín, ďalej a náklady pre spoločnosť, ktoré takýmto spôsobom vznikajú. Ďakujem, pán Molzer. Pán komisár, dovolte mu vám, aby som vás privítala, pretože ja som túto rozpravu neotvárala. A teraz vám dám slovo, aby ste mohli zodpovedať na tieto interpelácie. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za privítanie a ďakujem vám všetkým za vaše želania a za vaše želania úspechov. Toto je vlastne moja nová misia, ktorou ma poveril pán Barózo. Ja môžem povedať, že som veľmi odhodlaný a mám veľa dobrej vôle e, pokračovať v iniciatívach, najmä pokiaľ ide o európsky projekt. Máme tu veľmi konkrétnu otázku interpelácie pána Švalba, pani Gebhardt, Hule alebo pána de Jonga e, sú, že či Európska komisia e, preukáže vôľu iniciatívy, aby aj in, inak ako len v procedúre e, priestupkov. Prosím vás, nemýlte sa, ja som bol menovaný pred 48 hodinami ja som tu pred vami, aby som s vami a prezentoval vám veci e, seriózne, ale chcem teraz hovoriť o prístupe. Ja mám k tomu veľmi dôležité dôvody. Viacerí z vás to už povedali, pán Geb- Gebhardt, pán Karas alebo pani Figejredu. Nejde tu o služby bežné ako všetky ostatné. To nie sú služby ako ostatné služby. A preto máte právo očakávať od komisie nový prístup a konzultácie, ktoré som vám navrhol. V súčasnosti si môžu členské štáty vybrať vlastný prístup k tejto otázky, ale v súlade so zmluvami všetky štáty si myslia, že hry o peniaze musia byť reglementované, musia tam byť zohľadnené riziká pre spoločnosť, ako aj pani Demozel povedala a ja som si s veľkým záujmom e, prečítal to, čo ona napísala veľmi explicitne. Rada takisto poukázala na rôznosť názorov, tradícií a praxe. Všimol som si, že odkedy sa rozhodli stiahnuť hazardné hry e, zo smernice o službách v roku 2006, komisia nekonzultovala v tejto otázke členské štáty. A toto sa zmení. A pokiaľ ide o mňa a o môj tým, tak ja chcem veľmi zblízka sledovať e, práce e, skupiny, príslušných skupín v Rade. Ja viem, že mnohé členské štáty sa dožadujú zrušenia aplikačného e, poľa v, v záujme práv spotrebiteľov. Myslím si, že komisia nevylúčuje alternatívne procedúry, pokiaľ ide o porušovanie a aby sme našli tú správnu cestu, chcem predložiť politický dokument. Ja sám som hovoril o zelenej knihe, ale ešte predtým bude potrebné overiť, či obsah a program práce komisie E, tomu zodpovedá, ale musím o tom hovoriť e, s komisiou. Pripravím politický dokument, aby som štrukturoval budúcu rozprávu o tejto otázke. Táto otázka je o novej vôle, vôli koordinovať Európu. Samozrejme, že je to aj ekonomická dimenzia, ale nie je jediná. Sú tu ďalšie témy, veľmi vážne, ktoré sú výzvou, samozrejme vo všeobecnom záujme. Pán Kirchhoff, Pascal a ďalší vystupujúci, ktorých nemôžem citovať, ja som si vás všetkých poznamenal. E, jedna z tých otázok sa týkala cezhraničnej kriminality. Môžeme bojovať proti cezhraničnej kriminalite bez európskeho prístupu? Myslím si, že nie. Ak nebudeme aplikovať európsky prístup k hazardným hrám online, tak takisto nebude mať prístup aj ku kontrole elektronických hier. A pokiaľ ide o hazardné hry online, treba posilniť e, kooperáciu v Európe, pokiaľ ide o ich kontrolu. No a samozrejme, že viem, že e, pracovné skupiny pri rade sa touto problematikou zaoberajú a komisia chce takisto spolupracovať s členskými štátmi. Čiže okrem toho, že si vypočujeme názory členských štátov, tak ako som to urobil dnes ráno, tak samozrejme budem to robiť aj naďalej, budem sa obracať na Európsky parlament, ktorý má celú škálu rozličných názorov, ktoré nie sú vždy jednosmerné. Viem, že tu existuje majoritná línia, ale ja si vypočnem všetky zainteresované stránky, asociácie v týchto konzultáciách, tak aby som dosiahol čo najlepšiu predstavu o možnej európskej koordinácii. Budem o tom hovoriť v následných dňoch s kolegami komisármi. No a ešte pokiaľ ide o výzvu, samozrejme, že pokiaľ ide o spoločnosť, tak sú tu otázky e, závislosti, to je veľmi dôležité Hovorili o tom už iné správy a je tu otázka maloletých. Treba stanoviť veľmi prísne limity, aby maloletí nemohli hrať tieto hry. Všetky členské štáty pracujú na týchto otázkach, ale akýmsi roztriešteným spôsobom. Preto si myslím, že je potrebná koordinácia na európskej úrovni. Aby sme dobre konali, musíme dobre chápať. A preto som si zaznačil žiadosť viacerých z vás aj ohľadne číselných údajov a sľubujem, že dokument Európskej komisie bude obsahovať čísla a štatisticky štatistické údaje, ktoré budú dôveryhodné, práve tak, ako to žiadala pani Guinness. Ja e, tento dokument potom pripojím k ori politickým orientáciám a nielen k návrhom na rozhodnutia. Najskôr e, chcem urobiť čo najspravodlivejšiu diagnostiku a najpresnejšiu diagnostiku. No a ešte máme tu jednu otázku, ktorá s tým súvisí, to je financovanie športu. E, vieme, že o niekoľko dní sa začnú olympijské hry vo Vancouveri a ja som spolupredsedajúcim e, jednej organizácie, ktorá na tom participuje a vieme, že športové udalosti si vyžadujú financie a mnohé zdroje sú práve napojené na takéto hry. Takže my sa musíme pozrieť aj na to, aby takéto hry boli zachované aj v prípade prijatia národných legislatív. Nakoniec na budúci týždeň v Bruseli bude na túto tému otvorená konferencia a pokiaľ ide o politické postoje, ja vám predložím správu o týchto finančných tokoch, okruhoch, e, o financovaní športových podujatí. Ďakujem vám, dámy a páni, za vaše kvalitné vystúpenia. Budem vás naďalej počúvať. Budem okrem s parlamentom hovoriť aj s inými zúčastnenými stranami. A sľubujem, že sa s vami stretnem na neskôr na jeseň o, politi- pri, pri, o politickej debate, kde budeme hovoriť o politickej debate o zelenej knihe a dúfam, že získam príslušnú podporu. Ďakujem, pán eh, komisár, za tento kompletný a veľmi odvážny prístup. Teraz prerušujeme našu schôdzu až do obeda, eh, keď pristúpime k hlasovaniu.